So, liebe Kollegen. Kolegyne, kolegovia. 16.04. Rád by som otvoril našu schôdzu. Die erste Sitzung des Regi Ide o prvú schôdzu výboru Regi v novom volebnom období. Beginn. Ich möchte damit beginnen zu... Chcel by som začať tým, že vás srdečne všetkých pozdravím, privítam. Chcel by som pozdraviť tých, ktorí už v minulom období pôsobili vo výbore regií. Osobitne by som rád pozdravil tých, ktorí poprvýkrát sú zvolení do Európskeho parlamentu a ktorí sa poprvýkrát stali súčasťou tohto významného výboru. Keď hovorím, že ide o významný výbor, súvisí to s tým, že výbor regii z môjho pohľadu je naozaj významný výbor, keďže rozhoduje o značne vysokých sumách z európskeho rozpočtu. A teda ide o veľmi serióznu prácu, ktorá sa týka všetkých eh, politických rodín. Na základe svojich skúseností z posledných 5 rokov môžem skonštatovať, že výbor régii naozaj v tých najvýznamnejších eh, otázkach územného rozvoja, kohézie, taktiež cezhraničných programov vždy dosiahol dohodu tak, v takej situácii, keď všetci spolupracovali. To sa spravidla podarilo a v tom spočívala aj sila tohto výboru. A práve táto ochota spolupracovať eh, dúfam, že nám ostane vo výbore a to chcem zaželať aj všetkým, eh, ktorí budú súčasťou predsedníctva. Ja ako dočasný predseda výboru Navrhujem, aby sme pristúpili k voľbe skutočného predsedu výboru podľa článku 213 rokovacieho poriadku. Pristúpime k voľbe predsedu výboru a tiež k voľbe štyroch podpredsedov. V nasledovnom poradí najskôr zvolíme predsedu výboru a potom zástupcov, teda podpredsedov. Na základe prísnych pravidiel rokovacieho poriadku. Musím prečítať mená tých, ktorí dnes nahrádzajú v hlasovaní riadnych členov alebo náhradníkov. Za SAD Andrea Kocolino tu nahradza a Elizabeta Gualdini e, v prípade ECR Valdemar Tomaševský, jeho nahrádza pani Izabela Elena Kloč. skupina GUE. Martinu Michels nahrádza kolega Papadimulis. Aha, nie, nenahrádzajú. Informácia bola nesprávna. A u nezaradených pán James Glemsey je nahradený a nahrádza ho pán Nathan Gill. Týmto sa dostávame k voľbe predsedníctva, teda konkrétne k voľbe predsedu. E, ešte predtým, ako k tomu prikročíme, chcem požiadať všetkých tých, ktorí budú hlasovať, že hlasovacia karta je nevyhnutnou pomôckou v hlasovaní. Ak nemáte pri sebe hlasovaciu kartu, mm, môžete si pre ňu skočiť. Sú na treťom poschodí pri poštových schránkach. Pokiaľ máme všetci hlasovacie karty so sebou, najskôr si hovoríme, či sme uznášania schopní. Kvórum predstavuje 11 poslancov, to sme dosiahli. Preto môžeme pristúpiť k voľbe predsedu. Najskôr sa chcem opýtať, či sú návrhy, nominácie na post predsedu. Pani Krel, máme problém eh, s jedným hlasovacím zariadením. Karta je vložená správne, teda kartou to nie je. Možno by ste si mohli presadnúť. Aha, už je to v poriadku, dobre. Požiadam ešte GUE, aby predstavila svojho kandidáta. Chcel by som navrhnúť pána Junusa Omaržiho na post predsedu výboru REGI. Pre novozvolených kolegov môžem povedať, že Junus Omarži bol uh, riadnym členom, podpredsedom tohto výboru v predchádzajúcom volebnom období. Pochádza z Reuniu a je uh, veľmi ostrým uh, obhajcom koheznej politiky. Pán Omarži, uh, ja vás najskôr požiadam aby ste prejavili súhlas. Či súhlasíte s touto nomináciou? Isté, že áno, súhlasím. Konštatujem, že ste riadnym členom výboru a tiež konštatujem, že ste predložili vyhlásenie o finančných zájmoch a taktiež vyhlásenie o primeranom správaní podľa pravidiel. To sú informácie, ktoré som dostal. Preto je vaša kandidatúra eh, právoplatná. Teraz sa pýtam, či sú nejaké ďalšie nominácie, ďalší kandidáti nie sú. Teraz sa teda môžeme rozhodnúť, či zvolíme predsedu aklamačne, ak áno, a ak nie sú žiadne iné návrhy, tak k tomu môžeme pristúpiť a tým pádom pánu Marži sa stane predsedom výboru Ich möchte dem Kollegen Omarjee Chcel by som zablahoželať kolegovi Omarži, chcem mu zaželať veľa šťastia, s veľkým potešením mu odovzdávam predsedanie schôdzi. Euh, Najprv by som chcel poblahoželať každému z vás za to, že ste boli zvolení do Európskeho parlamentu a chcem vám poďakovať eh, za to, že ste si vybrali práve výbor pre regionálne záležitosti. Je to nádherný výbor, eh, ktorý sa týka regionálneho rozvoja a ktorý sa venuje koheznej politike a ktorý v skutočnosti sa venuje solidarite ktorá je priamo v srdci európskych, európskych myšlienok. Preto si myslím, že budem môcť, aspoň to dúfam, rátať s vašou podporou a buďte si istí, že budem vždy sa snažiť vás počúvať, každého z vás, pretože vieme, že naša zodpovednosť v rukách je veľmi dôležitá, ktorá nám bola zverená. Máme pred sebou veľmi nabitý program, veľmi dôležitý program. Začali sme už počas posledného mandátu veľmi dobrou spoluprácou s Európskou komisiou a chcem naozaj vyzdvihnúť pani komisárku Kretu v tomto zmysle, ale takisto aj Európsky parlament, ktorý predkladal svoje stanoviska a veľmi rýchlo budeme musieť sa vrátiť k tejto práci. Teraz budeme pokračovať s našim zasadnutím musíme eh, si švihnúť, pretože o 16.30 musíme túto sálu odovzdať a teraz pristúpime k voľbe prvého podpredsedu. Náhradníci už boli spomenutí, nebudem sa k tomu vrácať. Sú tu nejakí noví členovia, riadni členovia, ktorí by sa boli nahradili alebo dali nahradiť? Nie, nemyslím. Takže teraz chcem vás vyzvať, aby ste predložili kandidatúru na post prvého podpredsedu tohto výboru. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, uh, Chcel by som sa k vám pridať eh, v privítaní nových kolegov v tomto vodnom období a tiež eh, znovu zvoleným kolegom. Chcem zablahoželať k znovu zvoleniu do výboru REGI. S veľkým potešením z poctou by som rád nominoval pána Krištofa Hetmana na post prvého popredsedu výboru REGI. Domnievam sa, že veľmi dobre popíše svoje schopnosti eh, ujať sa tejto funkcie. Okrem toho sa domnívame, že keďže pôsobil ako štátny tajomník pre regionálny rozvoj, venoval sa regionálnemu rozvoju v celej svojej politickej kariére. Domnívam sa, že Eh, je na to mimoriadne vhodný a chcem eh, vyzvať kolegov, aby sme ho podporili. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie kandidatúry na post prvého podpredsedu tohto výboru? Nie, nevidím nikoho ďalšieho, takže tým istým postupom myslím, že by sme mohli postupovať eh, pri jeho zvolení aklamačne. Za tej podmienky samozrejme, že náš drahý kolegovi, kolega, ktorý bol takto nominovaný, vyjadri svoj súhlas s touto nomináciou. Súhlasím. Takže môžeme. Prosím ho, aby sa ku mne pridal, aby si sadol vedľa mňa. le président provisoire a rappelé... Dočasný predseda nám pripomenul pravidlá, ktoré riadia voľbu pod predsedou, obzvlášť pokiaľ ide o článok 213 nášho rokovacieho poriadku. Chcem vám to pripomenúť, že bíro nemôže byť len zvo, zložené z mužov alebo žien a všetci podpredsedovia nemôžu byť z toho istého členského štátu. Vzhľadom na to, aké informácie majú, máme k dispozícii, s, ako stav regi, máme tu veľké riziko, že naše byro nedodrží túto rodovú rovnosť a aby sme im ponechali čas všetkým politickým frakciám, aby našli alebo dospeli k dohode, chcem vás poprosiť, aby sme voľbu 2., 3. a 4. podpredsedu nechali na naše ďalšie zasadnutie výboru REGI. Ak s tým súhlasíte, tak sa stretneme 22. a 23. júla, aby sme mohli pokračovať v tomto hlasovacom postupe a aby sme mohli takto dokončiť zloženie nášho byra aby sme skompletizovali naše predsedníctvo po boku mňa a kolegu Etmana. Nech sa páči. Chcela by som požiadať o spravedlnenie, že sa teraz pokúsim návrh, ktorý ste práve predniesli. Isté, že aj ja vám srdečne oficiálne blahoželám k eh, predsedaniu výboru, ale myslím, že druhého a tretieho podpredsedu môžeme bez problémov zvoliť, pretože sa tým neporuší žiadne kritérium, ak zvolíme týchto dvoch ďalších podpredsedov. Preto by som chcela požiadať, aby sme e, ešte aspoň trochu pokračovali vo voľbe predsedníctva výboru. Dobre, takže odovzdám slovo koordinátor rovi skupiny Riňu. Ďakujem a ja blahoželám. A ja by som rád požiadala, aby sme pokračovali vo voľbe podpredsedov. Ďakujem pekne. Ak by sme to odložili z tejto fázy, mali by sme lepšie možnosti nájsť manevrovací priestor, nájsť najvhodnejších kandidátov, ktorí by zodpovedali pravidlám rokovacieho poriadku. Povinnosť zajistiť rodové vyváženie v predsedníctve sa vzťahuje na všetky skupiny, nielen na EPP. Teda ja a vás podporujem snahe odložiť e, túto voľbu. Eh, <clears throat> come gruppo ID, identità ako eh, frakcia Identita a demokracia ako štvrtý podpredseda, eh, chce, ako štvrtého podpredsedu chceme predložiť eh, našu kolegyňu pani Donato. Je to žena, takže myslím si, že nie je toto nebezpečenstvo že by sme ohrozili rodovú rovnosť, pretože pani Donato je súčasťou našej frakcie a okrem toho je ďalšou štátom. Okrem toho je to žena, ktorá by mohla byť štvrtou podpredsedničkou tohto výboru. Takže chcem poprosiť kolegov z EPP, keďže vidím, že tu už táto kandidatúra bola odprezentovaná, či by to nebolo práve kvôli tomu zastavené, že je súčasťou našej frakcie a nie inej frakcie. Très bien. Dobre. Ja sa domnievam, že tu máme dosť vysoké riziko, nie istota, ale vysoké riziko, že by naše byro nebolo zložené len z mužov podľa tých kandidatúr, ktoré tu budú odprezentované. A vy viete, že naše byro by malo byť akceptované definitívne konferenciou predsedov. A všetky tie hlasovacie postupy dnes po obede by mohli byť neschválené. Ja e, chápem ten e, typ vzťahov, ktoré môžu existovať alebo existujú medzi rôznymi politickými frakciami. Určite sme nemali dostatok času na to, aby sme v rámci politickej frakcie našli dôveryhodné riešenia. A keď politické frakcie mali aby mali možnosť prehlbiť svoje diskusie. Takže poprosím vás, teraz nezaťažujme to hlasovať dnes popoludne tým, že výsledkom bude veľmi vysoké riziko porušenia rodovej rovnosti a preto ja prerušujem toto, túto voľbu a nechcem, aby sme mali také byro, ktoré by mohlo byť neschválené. Nech sa páči. Čo sa týka dobrej budúcej spolupráce v najbližších 5 rokoch, e, a aby sme takúto spoluprácu zaistili, tak stiahujem svoj návrh, ktorý som pred malým okamihom predniesla. Ďakujem pekne. Ja vám e, som za to um, veľmi vďačný a dúfam, že v tomto duchu nájdeme veľmi rýchlo nejaké riešenie a opätovne odozdávam posledný krát kolegovi slovo a tým potom uzatvorím naše stretnutie. Pán predseda, ešte raz by som chcel e, poprosiť, aby boli odhlasovaní, alebo aby prebehlo hlasovanie na 3. a 4. podpredsedu, pretože opakujem, máme aj ženskú kandidátku a vzhľadom na to, že my sme veľmi e, ochotne aklamačne schválili podpredsedu, prvého podpredsedu aj predsedu, tak tak nevie, nevidím dôvod, prečo by tou istou metodou sme nemohli odhlasovať aj ďalšie posty pod predsedou. Je pense avoir été euh, assez euh, explicite. Myslím, že som asi nebol dosť explicitný. A myslím, že teraz uh, už uh, ukončíme toto zasadnutie. Opätovne sa stretneme 22. a 23. júla.